poslancom a posledné vyjadrenie podľa pravidla 137 odsek 2 vnútorného poriadku som dostala požiadavku výboru FAM, e, ktorá sa týka e, stanoviska na tému digitálne rozdiely v pohľaviach e, zo strany Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Ak nedostanem žiadne námietky do 24 hodín, tak tieto konzultácie budú považované